Vážení kolegovia, začneme. Uh, so, start, are... Kolegovia, začneme. Neviem, či všetci už prišli. Ak niekto príde, tak sa pripojí. Otváram teda zasadnutie. Idem do taliančiny. Ak súhlasíte, schválili by sme návrh programu. Ak Nikto e, nemá problémy ani pripomienky k programu. Nasadte si prosím e, sluchadlá. Máme tlmočenie francúzštinu, nemčinu, taliančinu, angličtinu, grečinu, španielčinu, češtinu, portugalčinu, finštinu, estončinu, maďarčinu, litovčinu, polštinu, slovinčinu, slovenčinu, bulharčinu a rumunčinu. Je to ako obvykle webstreamované. Rozhodnutia koordinátorov z 8. novembra vám boli zaslané mailom do 10. novembra a budeme ich tiež schvalovať, ak do konca, ak do 14. nedostane, no, ak nebudú, ale nie sú pripomienky, tak ich budeme považovať za schválené. Ďakujem kolegom, ktorí boli na misii v Kolíne a a ideme teraz hovoriť o správe, krátko o misii v Kolíne, ktorá bola 18. 20. maja. Ešte by som dodala jednu informáciu. Hoci rozpočtový proces ešte len prebieha, len by som pripomenula, že za posledného trialogu sa dosiahla dohoda k rozpočtu za rok 2017 a viete, ako náš výbor bojoval za to, aby sa navyšili programy a podľa našich správ po škrte, o ktorom rade hovorila Erasmus+, Plus, tak e, sme získali 50 miliónov pre záruku mladých 50 e, miliónov navyše sme získali oproti tej miliarde, ktorá bola naplánovaná až do roku 2020. ak sa prekročí strop, ktorý je doteraz veľmi nízky pre Aiding 3 a pre, ktoré, pre všetky dôležité politiky aj v našej oblasti, Je tam plus 3 milióny pre Multimedia Actions a hlavne pre Euronet Plus. My sme venovali tomuto programu veľkú pozornosť. a ďalší milión pre ďalšie programy a projekty v oblasti kultúry, takže je pozitívne, že je e, určitý rozpočtový riadok venovaný týmto špecifickým kultúrnym programom. A teda ten riadok je venovaný, ako som špala, špecifickej téme. To sú naše informácie, a samozrejme vyzvem našich tieňových, aby sa vyjadrili. Sabi, nech sa páči. Myslím si, že mali by sme jasne tu vo výbore povedať, že to, že pokiaľ ide o zni- čo médiá tu hovorili o znižo... Nemám tlmočenie, hovorí pani predsedajúca. Počkajte prosím chvíľku. Funguje tlmočenie? Pýta sa rečnička. Chcela som povedať, že ľutujem, že na základe e, oznámení v médiách, že tu vznikol veľký poplach. Nikdy sa nehovorilo o znížení prostriedkov na e, Erasmus, ale naopak to navýšenie, ktoré sme chceli, nie v plnej výške malo byť potvrdené. Tu treba na to poukázať pre tých, že išlo naozaj o vyslovenie vyslovene kačicu v novinách. No, no, Súhlasím. Pokiaľ ide o navýšenie, ako ho oznámila komisia aj navračiť tých 200 miliónov. Najprv v skutočnosti to bude len 100 miliónov a nakoniec 50. Takéto, toto sú neformálne informácie. A teraz ideme k samotnej téme dnešného stretnutia. Musíme prejsť pozmeňovacími návrhmi súvislosti s významnou smernicou, kde je spravodajkyne, spravodajkyňou Sabine Feraja, Ferhajen. Je tu viac ako 950 pozmeňovacích návrhov. Deadline bol 13. október. Spravodajcovia po stretnutí sa rozhodli, že je potrebné sa ešte stretnúť, aby sa prediskutovali všetky tieto pozmeňovacie návrhy. Bude treba veľa práce e, s pravodajkyne s tieňovými, aby sa dosiahli kompromisy a určite zámerom všetkých je, aby sme sa dopracovali k týmto kompromisom. Budúce stretnutie bude 29. novembra, budúci týždeň. Výbory, ktoré majú vypracovať stanovisko, tak e, sa pripravujú. V IMKO to bude 5. decembra, Júria Envy 12. januára a v Libe 30. januára. Posledný, posledné stanovisko Libie 30. januára a potom pôjdeme k konečnému hlasovaniu. Finálne hlasovanie u nás vo výbore pre kultúru bude 28. februára. Som presvedčená, že budeme veľmi úzko spolupracovať so všetkými výbormi. Samozrejme, existujú tu rozdielne názory, to vieme, ale verím tomu, že všetci spravodajcovia sa budú snažiť maximálne o vyrovnaný finálny text. Urobíme preto maximum, aby sme dosiahli dohodu v prvom čítaní za, ak možno, malckého predsedníctva a 23. mája 2017 e, by malo byť finálne hlasovanie. Ďakujem všetkým, išlo o veľmi náročnú prácu, venovali celé dňa, niekedy aj noci, aby pripravili text, aby prešli všetkými pozmeňovacími návrhmi, či aby e, zanalizovali text aj správneho hľadiska, aj lingvistického. A ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť náš cieľ v potrebných termínoch. Najprv dám slovo hlavnému spravodajcovi a potom tieňovým. Ako, prvý sa, ako prvá Sabin Ferhajen, nech sa páči, a potom Petra, najprv Petra. Dohodli sme sa, kolegovia, že začnem a Sabína eh, ma doplní. Bolo už poukázané na to, že tu máme veľa pozmeňujúcich návrhov, také hrubé zoznamy pozmeňovacích návrhov poznáme z Inka a Libe, nie nevyhnutne z Kult. Ukazuje to však, že táto, zákon, táto zákonodávna iniciatíva sa stretla s obrovským e, záujmom. 950 pozmeňujúcich návrhov plus ešte naše, takže dokopy viac ako tisíc. 253 pozmeňujúcich návrhov len k úvodným ustanoveniam a tu snáď by som poukázala na to, že každý, kto zažil e, rokovania trialógu k e, legislatíve, si uvedomí, že v konečnom dôsledku tie úvodné ustanovenia e, na tých technických stretnutiach sa zhrnú. Prosím už teraz zo strany sekretariátu sa viackrát poukazovalo na tieto technické stretnutia. Všetci tí, ktorí sa namáhali, aby neboli smutní, keď každá vetička nakoniec tam nebude, Budeme sa tiež snažiť e, už popredu e, tie pozmenujúce návrhy e, doviesť k rozumnému kompromisu. A že týmto štýlom pôjdeme aj do trialógu. Čím viac sa to e, vykoľají pri tých týchto e, úvodných ustanoveniach do takej miery tie texty v konečnom dôsledku vzídu z trialógu v takej forme, aké sme chceli. Obsahovo možno povedať, že sú tu určité body pri audiovizuálnych správach tu jednoducho sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré pri tom pôvodnej definícii smernici pôvodného stavu zostávajú, ale chcem poukázať na to, že ďalší vývoj e, toho termínu audiovizuálnych služieb e, vyplýva z judikatúry súdneho dvoru, čo sme ani my ako parlament nemohli obísť. Sú tu iné želania, aby sa rozšírila definícia i e, rozsah platnosti, napríklad algoritmy e, vydavateľských a redakčných rozhodnutí by sa mali zosúľadiť, alebo že napríklad audiovizuálne obsahy, ktoré sú na stránke Facebooku, by spadali pod smernicu a FSM. Je to pochopiteľné, ale myslím si, že by sme v konečnom dôsledku si mali dávať pozor pri rozširovaní termínu, ktorý budeme riešiť, aby sme tu sa držali miery a kladli si otázku, čo táto smernica môže priniesť. Či je táto smernica to správne miesto, kde chceme nakoniec riešiť všetky problémy, ktoré súvisia s digitalizáciou audiovizuálnom alebo či tu vlastne nežiadame e, alebo neprogramujeme jasne, vlastne sklamanie, než že by sa naozaj problémy aj riešili na záver. Takisto by sme sa mali zaoberať tým, aby smernica naozaj zo pár rokov aj vydržala, aby sme sa tu nestretli o pár rokov, pretože jednoducho nás čas zase predbehne. Musíme sa pozerať na to, aby sme mali rovnováhu medzi tým, čo dokáže smernica poskytnúť a na druhej strane, aby sme sa snažili e, pozerať sa do budúcnosti, aby vydržala niekoľko dní. E, dôležité je sa pozrieť na pomer k smernici o e-commerce v žiadnom prípade nechceme túto spochybňovať, osobitne pokiaľ ide o zodpovednosť, kompetencie e, prevádzkovateľov platformiem. Myslím si, že tu na tom či onom mieste to treba riešiť a pokúsiť sa byť e, dôraznejší na tých pozmeňujúcich návrhoch vidieť, že je tu veľa obáv, že by tu snáď e, smernica mohla byť obchádzaná. Ďalej sa tu žiada silnejšie ohraničenie voči videoplatformám a službám a, a, a vid, platforme Video on Demand, aby poskytovatelia nemali e, plnú kontrolu o tých vysielaniach na platforme. Tá diskusia by sa mohla točiť okolo toho, do akej miery algoritmy na takýchto platformách sú náznakom o pozitívnom akceptovaní mm, a braní na, na vedomie, alebo sú tu súčasne e, snahy spoluregulovať aj e, live streaming. Určite sa bude pri stretnutí e, tieňových spravodajcov o tomto dohlbky diskutovať je tu množstvo pozmenujúcich návrhov e, k bezbariérovosti, pokiaľ ide o pôvodné ustanovenia v odseku 7, ale sú tu i širšie návrhy. Myslím si, že sa treba pozerať na to, aby sme tu našli strednú cestu, ktorý poskytovateľov nezahltí, ale jednoducho bude tu istota, že v určitom pevne stanovenom rámci očakávame od poskytovateľov, že tu bude vytvorená úplná eh, voľná eh, bezbariérovosť. I tu je, sú dobré kompromisné línie. Sú tu i požiadavky, aby sme i otázku mediálnej kompetencie eh, tu v tejto oblasti v smernice a v SM riešili. Otázky sú tu tiež, do akej miery by do tejto smernice mali spadať hazardné hry. I to bude diskusia, ktorú treba pre, e, prebrať na zasadnutí so stieňovými. Sú tu výrazné štruktúrálne zmeny e, k tejto smernice. Je tu množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré poukazujú na to, že tie štruktúrálne zmeny, tak ako sme ich navrhli, že by sa dali podporiť, je tu želanie, aby miera ochrany pre e, deti a mladistvých bola ešte zvýšená. A je tu i množstvo pozmeňujúcich návrhov v oblasti sponsoring a e, product placement, že by sme to tiež dali pomimo a že e, alebo či je otázka, že všetky pravidla vypratili pre všetky platformy zdieľania videí a video on demand. Prebieha pomerne ťažká e, diskusia, pokiaľ ide o platformy na zdieľanie video e, záznamov. Tu e, prevláda predstava, že by sme zostali skôr pri návrhu komisie, aby to nebolo naplno v tom e, nariadení a v, e, sme, aby sme to prenechali kódexu e, správania. Určite by sme sa mohli pozrieť na to, ako možno zákonodárne vplývať na toto zákonodárne, aké to nebude fungovať, že táto možnosť si, že si ju nezablokujeme pokiaľ ide o ručenie pri e-commerce, o tom som už hovorila, zamýšľať sa môžeme, či chceme cez úvodné ustanovenie tento privilégium ručenia, že teda nesmie byť v žiadnej forme obmedzované, nechceme ho obmedzovať. Je to právno-politicky e, veľký rozdiel medzi e, e, disponibilitou týchto obsahov. Treba sa jednoducho na to pozrieť pri stretnutí tieňových. Je tu i veľká oblasť, e, u ktorej to bude zložité, kde ide o reklamu vo všeobecnosti, ide o kvantitatívne predpisy pre hlavne lineárnu televíziu. Množstvo pozmeňujúcich návrhov chce ísť smerom 12 minút za hodinu tu mám prozbu, e, aby sme sa zamysleli ako parlament. Už trikrát sme v my parlament, naposledy v februári v súvislosti s veľkou správou o digitálnom vnútornom trhu sme riešili zodpovednosť e, pre oblasť audiovizuálnych služieb a trikrát teda parlament rozhodol, že e, chceme flexibilizáciu tých kvantitatívnych predpisov o reklame, Komisia tu, toto želanie e, naplnila. Želali si to totiž aj členské krajiny. Neviem, či to pomôže našej vieryhodnosti, keď najprv povieme, že chceme flexibilizáciu a potom povieme, že keď ide o konkrétne zákony, že to sme vlastne ani tak nemysleli. Úprimne povedané, mám starosť teda s tým, že to bude viesť k obávam ale podľa nahlia- po nahliadnutí všetkých pozmeňujúcich návrhov v reklame máme ten dojem, že kombinácia otázky dvoch okien, ako sme to my navrhovali, alebo single spots, e, frekvencia prerušovania. Keď sa to všetko dá skombinovať, tak by to mohlo znamenať riešenie, ktoré by podporili snáď všetci budeme musieť výrazne ešte hovoriť s Envy, pokiaľ ide o reklamu e, k produktom, ktoré obsahujú tuky a cukor. Bolo by dobre sa pozrieť, čo nám navrhuje Envy a potom sa pozrieť, ako to sklbíme s existujúcimi pozmeňujúcimi návrhmi. To isté sa týka potom aj Ehm, alebo ďalšia téma je, sú európske diela, to je veľmi široký záber od názorov žiadna kvóta až po 50-percentnú kvótu pre európske diela, ehm, pokiaľ ide o teda predpisy, ktoré budú povolené v členských krajinách, videoplatformy ehm, na podporu filmu, áno, nie. I tu sa dá celkom by malo byť možné nájsť dobrý kompromis medzi týmito extrémnymi pozíciami 0 a 50. A pokiaľ ide vyhľadateľnosti a e, integrite signálu, máme ten dojem, že naše formulácie do veľkej miery sú podporiteľné, Toľko snáď odo mňa sa e, myšľame dve stretnutia tieňových, 29. E, teraz a potom 12. januára vždy od 9. do 12. Budeme tam to mať bez tlmočenia, ale minimálne e, na tom druhom by sme chceli predsa len tlmočenie, pretože to bude dosť zložité a komplikované, že by nám tlmočenie život uľahčilo. V konečnom dôsledku musíme zapojiť aj výbor e, LIBE. Tu budú všetky otázky e, nezávislosti a tak ďalej. Pri našich pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sme podali, musíme ešte veci doladiť. A Tiež u otázky nezávislosti e, e, vidíme, že sme názorovo veľmi blízko. Všetci chceme nezávislosť, chceme to posilňovať, chceme to zakotviť. Sú tu pozmeňujúce návrhy, kde môžeme povedať, že to je fakt dobrý nápad, že sa to podporiť dá, kde nezávislosť vlády sa jasne zakotví. To je dobrá a správna cesta ktorú možno e, použiť. Ďakujem toľko z mojej strany. Ďakujem, Petra. Myslím, že tá panoráma je dosť jasná, a široká a tie body, k, k mnohým existujú mnohé zhodné názory a ja dúfam, že pozitívnym dialogom nájdeme rovnovážny text. E, ďalšia má slovo Sabin Ferhajen. Ďakujem Petra za veľmi rozsiahly prehľad záležitostí, ktoré sa týkajú týchto návrhov pozmeňovacích, ktoré už boli predložené pre, vo výbore pre kultúru. Samozrejme, máme neustálu výmenu názorov s ostatnými výbormi aj s inými politickými skupinami. Pracujeme na ďalších vlastných pozmenujúcich návrhoch a v úzkej spolupráci s ostatnými výbormi. A myslím, že sa dopracujeme k dobrým výsledkom. Veľký počet pozmenujúcich návrhov a záležitosti, ktoré sú problematické, Vymenovali sme ich tu, Petra o tom hovorila. V niektorých prípadoch sú postoje naozaj veľmi vzdialené od seba. Hovoríme o flexibilite, čo sa týka reklamy. A máme rôzne stanoviská, ktoré by ani, hádam, sa nedalo, aby boli vzdialenejšie od seba. A niektoré pravidlá podporujú zvýšenie flexibility, keď sa berie do úvahy vývoj, ktorý sme videli na trhu ako takom vo všeobecnosti. Takže o to dôležitejšie je dopracovať sa k rozumnému riešeniu. Aké podmienky by mali mať tí, čo pracujú v reklamnom sektore, mali by sme vytýčiť jasné hranice. To sme videli aj v minulosti, že sme mali takéto pravidla, ale tieto pravidla už e, až tak nefungujú v reklame dnes, preto treba sa zamerať na ochranu spotrebiteľov mladých, mladých ľudí a menšín. Myslím, že potrebujeme diskutovať viac o platformách zdieľajúcich videá. Ide tu o to, či legislatíva v smernici e-commerce k tomuto už existuje a či niektorí ľudia sa rozhodnú e, ísť, e, ísť za to, čo AV a D e, špecifikuje. Je tu aj smernica o obchode, o elektronickom obchodovaní. Tam sa tiež hovorí o tom, že mladí ľudia musia byť chránení, všetko musí byť transparentnejšie pri reklamách bez toho, že by sme nejako narušili túto smernicu o e-commerce, o elektronickom obchodovaní. Niektoré tieto pozmeňujúce návrhy nám pomôžu dospieť k dobrému kompromisu v, tejto bode, v tomto bode alebo v tejto veci. V našej správe sme nechceli oslabovať Helgu to určite nebol náš cieľ. Nechceli sme vytvoriť nejakú, nejakého mega európskeho regulátora. To nebol cieľ ani komisie. Nechceli sme vytvoriť nejakú super organizáciu dozornú. Cieľom bol využiť, bolo využiť tie zmluvy, ktoré už máme a posilniť reguláciu na unijnej úrovni, ktorú potrebujeme, berúc do úvahy materiály, ktoré sú dostupné, ktoré sa týkajú cezhraničnej aktivity, takže Helga si myslím, že má takýto mandát. Treba si ju vypočuť, treba si vypočuť aj politické názory, pretože aj z týchto strán prichádzajú hodnotné postrehy a treba brať do úvahy, že politickí zástupcovia členských štátov EÚ členských názor ktoré majú európsky regulátory v rámci ELGA. E, potrebujeme, ERGA. Potrebujeme dosiahnuť kompromis, ale zároveň splniť požiadavky ľudí. To, čo od nás očakávajú, aby boli spokojní, treba vniesť zmeny, ktoré sú potrebné, aby sa nastolila spravodlivosť, spravodlivý postoj. Dohľad nad médiami je niečo, čo sa objavilo v nových pozmenujúcich návrhoch. Je to veľmi dôležitá téma, rezonujúca aj v parlamente. Samozrejme, že regulátor musí byť nezávislý, musí mať štruktúry, ktoré sú nezávislé od vlád, ale treba aj zaručiť taký systém, ktorý bude dobre fungovať a nebude veci ešte zhoršovať alebo ničiť. Takže nezávislí e, regulátory sú vtedy budú dobre fungovať, keď budú nezávislé od štátov a od vlády. Myslím si, že takýto kompromis, k takémuto treba dospieť v tom, tejto veci. Ďalšia téma, ktorá sa objavuje v pozmeňujúcich návrhoch, boli členovia rád, ktorí sú prepušťaní na národnej úrovni. Myslím si, že aj tu sa dá dospieť ku kompromisom na procesnej úrovni, procedurálnej úrovni. A možno prístup komisie a takisto pracovnoprávne právo sa nám dosť eh, napomôže k tomu, aby jednoducho neprepúšťali členov týchto rád, na jednotlivých členských štátoch EÚ arbitrárne a nahradzali ich inými individuami, ktoré majú nejaké politické krytie alebo sa vedia pretlačiť do týchto miest, na tieto posty. Tomu treba venovať veľmi širokú diskusiu. Základňa pre ňu tu je. Potom je tu 50 toho, čo žiadajú ľudia v Európe. Nevieme, aké percento toto bude, k čomu výbor dospeje. Európska práca, unijná práca. A ďalšia téma je podpora kultúrnej diverzity. Myslím si, že nájdeme tú správnu cestu a teším sa na ďalšie rozpravy Skutočne bolo zaujímavé dostať pozmeňujúce návrhy z rôznych politických skupín a s niektorými som už aj hovorila osobne, členmi politických skupín, pretože v rámci politických skupín sú tiež osobné rozdiely na niektoré pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Je to správny postoj, že treba ešte prehlbiť diskusiu, mhm. dialog a takýmto spôsobom bude možné dobre spolupracovať a hneď dám slovo ďalším kolegom, ktorí požiadali o slovo. Andrej. Andrej, nech sa páči. Chairman, good evening. Ďakujem pekne. Dobrý večer, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Prepačte, že sa tu ozývam, ale hádam, by sme si mohli vypočuť návrhy všetkých Ľudia si tu robia poznámky, tak dúfam, že sa toto dostane aj ďalším, čo sa tu hovorí. Ja chcem sa obmedziť vo svojich poznámkach na pár kľúčových vecí, ktoré vychádzajú z návrhu tejto správy a z pozmeňujúcich návrhov. A kvóty a poplatky, kde chcem svoje vlastné výhrady veľmi jasne stanoviť. Ďalej rady, o ktorých sme hovorili kde treba skôr sa sústrediť na umenie možného a to sa snažiť nejako, aby bolo prijaté napriek, naprieč politickým spektrom. A potom e, platformy na zdieľanie videí. Inklúzia týchto relatívne nových služieb do rozsahu pôsobnosti AVASD. AVMSD. A to, čo sa tu hovorilo o možnostiach, ktoré súvisia s flexibilitou a smernicou o e-commerce, to treba rozpracovať v týchto smeroch. Námietky komisie proti zvýšeniu ochrany maloletých. Komisia navrhuje veľmi jasné rozšírenie rozsahu pôsobnosti na tieto platformy zdieľania videa. A naše pozmeňujúce návrhy sa pokúšajú vyhnúť e, tomu, aby sa dalo zvýšené bremeno na plecia štátnych regulátorov a zároveň, aby sa tie mladí ľudia dostatočne ochránili. Je tu na e, nebezpečenstvo, že niektoré návrhy e, sú mm, pridaleko mimo rozsahu tejto smernice. Čo sa týka komunikácie a DSPs, Neviem, či to je správna odpoveď na reklamu. Máme tu iba obmedzený počet prípadov, a kde takéto zodpovednosti e, editovania sa objavujú, nie je praktické aplikovať ich na tzv. obsah, ktorý je generovaný používateľmi. Tieto rozdiely treba jasne vyčleniť a rozsah zvýšený alebo pre, e, väčší rozsah treba aplikovať na tieto služby AVMS. Aké sú zámery, ktoré kladú povinnosť vopred odvysielať tento používateľmi generovaný obsah a potom, ich skontro- potom ho skontrolovať. Myslím si, že takýto smer uvažovanie je dosť nebezpečný, pretože sa približuje cenzúre a takisto by to narazilo na neutralitu siete a nariadenia v tejto veci členských štátoch EÚ. Myslím si, že by e, používateľia mohli zdieľať svoje videá až potom, čo by ich nejaký editor e, si pozrel, to si myslím, že nie je v súlade ani so smernicou o e-commerce, kde sa hovorí o priemyselných platformách pretože sa to dá urobiť aj tak, že až keď sa niečo uverejní a právne to nie je v poriadku, potom sa ten obsah odstráni. Myslím si, že takto by to bolo napomocné, že to by, bola by to dostatočná ochrana, keď by sa jasne rozdelili zodpovednosti eh, VSP, ak eh, by súhlasili s tým, že najprv sa musí eh, vizuálny materiál odvysielať niekde a potom ho uploadovať, to by možno súviselo aj so zákonmi proti terorizmu. Monitorovanie BSPIS e, je dôležité aj na praktickej úrovni, pretože ak sa niečo uploaduje, tak e, je ešte dôležité zabezpečiť dostatočné pokrytie. Tieto VSP sú na jednej strane dobre etablované a potom tu máme ešte startupy. Zmeňme to, čo vychádza z overených, odsvedčených skutočností. Veľmi často sa deje niečo, čo má nezamýšľané dôsledky, takže apelujem na kolegyne a kolegov, aby toto mali na mysli, keď budú premýšľať o týchto spletitých záležitostiach. Ďakujem, kolega, kolegyňa Tom. Ma tänan, proua eesistuja ma just tulen praegu ühi-. ďakujem, pani predsedajúca. Bola som práve na zasadnutí, kde liberálna frakcia sa radila o tejto téme. Všetci ľudia, ktorí sa zaoberajú touto témou, my všetci približne vieme, ako vyzerá naša pozícia. Dnes som spal len 3 hodiny, pretože som veľmi včas e, musela ísť na letisko a počas týchto troch hodín som snívala o našich spravodajcoch a o tejto smernici. Nechcem, aby ste aj vy snívali, snívali o mne a preto budem ďalej hovoriť po anglicky. Keď budem hovoriť totiž ďalej po estonsky, asi by ste všetci mi nerozumeli cvaknem teda do môjho eurospíku, ale aspoň si budeme rozumieť. Vo všeobecnosti návrh komisie je dobrý. Napríklad uvoľnenie požiadaviek na tzv. product placement typ reklamy a ochrana mládeže alebo video tzv. on demand na požiadanie takisto stanovenie nezávislých regulátorov na štátnej úrovni, úrovni členských štátov EU, to je všetko v poriadku. Ale sú tu niektoré ustanovenia, ktoré podľa mňa treba vyňať, vymazať. Kvóty sú takýmto príkladom. Od 1% až do 15% sa tu pohybujú čísla. E, európsky obsah na požiadanie by mal byť až vo výške 20% a spravodajcovia zašli ešte ďalej a hovoria o kvótach Myslím, že preklad beží ďalej. E, zvyšilo sa to až na 30 Chcem podporiť samozrejme tvorbu európskych diel v maximálnej miere, e, aby ľudia zhliadli európske diela v rámci týchto videí, ale nemyslím si, že toto slúži na tento účel. Je to potom na vyplnenie nejakého katalógu národnými dielami? je možné túto požiadavku splniť aj tak, že vytvoríme katalóg a naplníme ho dielami európskymi členských štátov EÚ, ale neviem, či to zafunguje. Pretože to o tom nebu- potom nebudeme aj tak vedieť, či sú kvalitné, v akej kvalite budú. Služby na požiadanie, teda on demand, si vždy môžu nakúpiť lacnejšiu európsku produkciu a naplniť si katalógy touto. Európske diela by mali byť zastúpené väčšmi, to je pravda, vo väčšej miere, ale netreba to umelo nafúkovať. Cieľ podpory európskych diel by nemal byť nútenie spotrebiteľov do niečoho. Druhá záležitosť sa týka poplatkov. Finančné príspevky eh, ma znepokojujú ešte viac. Komisia zavádza možnosť pre členské štáty EÚ žiadať služby na požiadanie e, v rámci európskych diel a zacielené je to na e, publikum, e, kde jurisdikcia nie je na ich území. Toto vytvára nežiadúcu situáciu, keď providery, poskytovateľa týchto diel na požiadanie členských štátov EÚ musia takisto prispievať do rozličných národných katalógov. Teraz k platformám. Vidíme tu možnosť aby platformy boli zodpovedné za každé jedno video, ktoré bude uploadované na túto platformu? To volá po monitorovaní. Teraz e, škodlivý obsah. Neviem, či takéto slovo škodlivý obsah je vhodné. Ako odmeriame, či je obsah škodlivý a nakoľko? Ja myslím, že by sme mali zostať v rámci právnych e, možností. To, čo právo zakazuje alebo povoluje teraz k erga. Chceme nezávislosť erga. E, Nepačí sa nám, že sa to má minimalizovať. Podporujeme článok 7, ktorý má byť súčasťou smernice. Marakešská dohoda je tu spomenuté a takisto tento účinok by mal byť e, okamžitý. Ale aké podrobné by mali byť jednotlivé odseky v tejto veci, o tom treba ešte viesť rozpravu a počkať si aj na stanovisko výboru IMKO. Toľko z mojej strany. Predložili sme 100 pozmenujúcich návrhov, ak nie viac. Môžem vám ich všetky vymenovať, ale asi nechcete, že? To je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Spravodajcovia si ich určite všetci prečítali, aj mnohí z nás. A teraz kolegyňa Tripel, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem aj spravodajkyňam za ich pripomienky, vysvetlenia aj ostatným členom politických skupín, ktorí práve vystúpili. Ja začínam tým návrhom k samotnej štruktúre. To, čo povedali spravodajcovia mnohí, to chcú dať pred zátvorku, ale podľa mňa to nie je dobre, pretože komisia mala svoje dôvody, prečo štrukturovala smernicu tak, ako to urobilo. A ja to vysvetlím jedným príkladom Videli sme a je tam konsenzus mnohých, že by nemala byť kontrola ex ante s obsahom na nete a smernica o online obchode by sa nemala meniť, keď ide o pasívnu úlohu transferov obsahov, kde provider nepozná obsah platformiem, ale sú prípady, keď digitálne platformy majú nielen túto pasívnu, ale aj veľmi aktívnu úlohu. A vtedy napríklad dochádza k monetarizácii. Oni zarábajú za to, že sa tento obsah sťahuje, pretože má komerčný obsah. A teda strácajú ten, tú pasívnu úlohu a prechádzajú do aktívnej a teda k tomu treba pristúpiť a zmeniť. Nechceme zmeniť základ, ale chceme skutočne upresniť koncept pasívnej a aktívnej úlohy. A na to potrebujeme jasnú definíciu aj v štruktúre smernice. A prečo si myslím, že návrh komisie je lepší k tejto štruktúre? Pretože si myslím, že platformy na riešenie obsahov sa môžu chápať ako e, audiovizuálne služby a teda mohli by sme urobiť viacej než doteraz. Ale keď máme digitálny obsah pre užívateľov, ktorý sa stiahuje a ktorý nemá obchodný charakter a ktorý potom nespadá do E, smernica alebo do rámca audiovizuálnych služieb. A tu by sme to mali lepšie zadefinovať a preto si myslím, že návrh komisie je lepšie než ten náš, že dá to všetko pred zátvorku. A teraz úloha ERGI, toho regulačného orgánu či skupiny. Tu si myslím, že prístup e, komisie, kde sa hovorí, že potrebujeme národných regulátorov, ktorí budú zohrávať významnú úlohu a už ju aj urobili za posledné roky. Áno, potrebujeme ich, musia lepšie spolupracovať, áno, ale nemusia vstupovať do legislatívy, len majú overovať realizáciu legislatívy, musia si vymieňať skúsenosti, informácie a musia dohliadať na to, že naše hodnoty a pravidlá sa aplikujú vo všetkých členských štátoch. Vieme, že v niektorých členských štátoch sú s týmto problémy a preto je dôležité mať európsky prístup. Aj to je to, čo hovorí aj komisia. Nemyslím, e, že by tu si e, komisia prisudzovala nejaké väčšie kompetencie. kompetencie. Ja si myslím, že ide o celoeurópsky prístup na to, aby lepšie fungovali tieto médiá. A z tých transakcií, o ktorých sa hovorí, e, tomto prípade ja si myslím, že mali by sme postupovať takým spôsobom, aby sme uchovali absolútnu nezávislosť týchto regulačných európskych orgánov, nezávisle od národných štátov, ale to by nemal byť problém. A dovolte mi, aby som išla k tým bodom, kde chápem vaše stanoviska, ale potrebujem určité upresnenia. K týmto dvom bodom by som chcela vedieť, že e, jednak nesúhlasím a vysvetlím prečo. Jedna vec. Platformy majú zdieľať videá a samozrejme tam je potrebné, aby preberali zodpovednosť v súvislosti s reklamou a tam sú tie kvantitatívne ustanovenia k reklame ale ja tento prístup nezdielam, pretože smernica o reklame e, vychádzala z toho, čo bolo v lineárnej televízii, ale teraz, keď vidíme, čo sa deje v televízii a to, čo chce spotrebiteľ, aby že by chcel viacej reklamy, než je doteraz, No ale ja si myslím, že práve, že chce obmedziť e, e, reklamu a preto my sme predložili tento pozmeňovací návrh. Liberáli hovoria niečo iné, ale keď hovoríme o podpore národných či európskych legislatív či smerníc, tak by sme sa mohli zhodnúť napríklad na kvótach na európskej úrovni, ale e, platformy VOD nám hovoria, že to chcú robiť, pretože ak chceme mať obsah, obsah ktorý by bol príjemný, želaný, žiadaný, tak my budeme potrebovať aj takéto európske diela. A preto e, ja si myslím, že je správne to povedať a ísť touto cestou. A je to aj našim záujmom, výborom nášho, e, záujmom nášho výboru, aby sme podporovali aj európske diela. A preto e, tá kvota 30 európskych diel v obsahoch, ja si myslím, že je rozumná. Potom otázka sociálnych sietí. A to by malo byť v, pole, v poli posobnosti tejto smernice. A tu sa vraciame k bodu či k otázke aktívnej či pasívnej úlohy platformy. A neviem, či doteraz tie sociálne siete by mali byť pokryté touto smernicou. Na to potrebujeme naozaj veľmi presné, jasné pravidlá. To, to isté platí aj pre e, e, reklamu, pre e, reklamné spoty a rovnako pre sponzorov. Ja si myslím, že tie prerušenia reklamu by mali byť maximálne každých 30 minút a mali by sme sa snažiť uchovať tento prístup. A teraz integrita signálu, to je a priori bez problémov tento text. A pokiaľ ide o prístup to samozrejme bude závisieť od odpovednosti členských štátov. Treba zabezpečiť, že nebudú ťažkosti v prístupe pre handicapovaných. Už teraz máme informácie, ktoré hovoria, hlavne zo strany organizácií handicapovaných, že e, niektoré veci e, v našej smernici budeme musieť upraviť v tomto zmysle. Samoregulácia, koregulácia, členské štáty musia mať príležitosť sa vyjadriť. Samozrejme, existuje určitá politická orientácia. Ja si myslím, že je veľmi dôležité to tu spomenúť, ale zároveň aj zaručiť. A všeobecne pokiaľ ide o reklamu, mala by byť viditeľná, vrátane pochopiteľná, a pokiaľ ide o sponzorstvo a pokiaľ ide aj umiestňovanie produktov, aj zdieľané videá. No to, je, to je zatiaľ všetko k tým prvým poznámkám k prvému cyklu. Ďakujem, hovorí pani predsednička a teraz kolega Beta. Ďakujem pani przewodnicząca. Ďakujem pani predsedničke. Ja by som chcel poďakovať spravodajkyni za tento text. Naozaj na ňom veľa popracovali. Je tam veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené a teraz sa pracuje na kompromisoch. Ja mám dve poznámky. Pokiaľ ide o regulačné nezávislé orgány, ja nechápem, prečo v článku 35 chceme odstrániť niektoré ustanovenia. Hovorí sa práve o eliminácii týchto orgánov. Ak, sa, ak vychádzame z niektorých správ, tak vidíme, že sú tam ustanovenia, ktoré ochraňujú proti akémukoľvek pokusu odvolania členov týchto orgánov nelegálnym spôsobom. Sú to veľmi cenné ustanovenia a práve tento článok je tomu venovaný, dobre opisuje kompetencie týchto orgánov a je naozaj veľmi užitočný. A pokiaľ ide o moju krajinu, myslíme si, že tieto ustanovenia sú pre nás veľmi dôležité. A druhá poznámka sa týka reklamy, e, časového umiestnenia reklamných spotov. Pokiaľ by išlo o obmedzenie e, časové v reklame, a toto obmedzenie by sa malo presunúť na 24-hodinový slot, tak myslíme si, že by to e, nemalo e, dobrý vplyv, e, že by sa to zle prejavilo v koncentrácii reklamných spotov v určitom čase. Ja si myslím, že by sme mali nastojiť na znížení hodnoty jedného reklamného spotu a môžeme napríklad konštatovať, že existuje určitá tendencia E, že sa prestáva používať tradičná televízia, pretože e, diváci jednoducho, klienti, spotrebitelia e, majú plné zuby takéhoto množstva reklamy. Nesmieme ale zabúdať, že reklama je predsa len zdrojom istých príjmov, ale Mali by sme uvažovať o rozumnom rozsahu objeme e, reklamy e, v týchto obsahoch. Ďakujem. Kolega Gramatikakis. Ήξερα, κυρία Πρόεδρε, πόσο δύσκολο και πολύπλοκο είναι το θέμα. Vážený. Vážený pán predseda, nechcem ešte viac komplikovať túto záležitosť, ako už komplikovaná je, ale mám tu vyjadrenie k niektorým pozmeňujúcim návrhom. Predovšetkým chcem poďakovať Petre a Sabín za odvedenú prácu a po druhé treba pochopiť, prečo je táto, tento text taký dôležitý. Čas nás tlačí, nie je to náhodou, že mnohé pozmeňujúce návrhy že to, toľko pozmeňujúcich návrhov sa predložilo. Myslím si, že ten kameň úrazu je naozaj niečo, čo vidíme každodenne v živote občanov, každý z nás to vidí. Zde, podelím sa s vami o tri pozorovania, pretože Petra nám to tu naozaj predstavila komplexne. Ja súhlasím s tým, čo povedala a takisto s tým, čo povedala Sabina. Reklama. Keďže sme výbor pre kultúru, myslím si, že potrebujeme si premyslieť myšlienku, ktorú navrhla Petra, a to, že môžeme nájsť riešenie na tieto problémy. Možno, že to je teraz komplikovanejšie, ale máme predchádzajúce agendy, ktoré by sme mohli využiť ako vzor. Grécko malo trpké skúsenosti s takýmito témami, nikdy to tam nebolo regulované poriadne a s našimi pozmenujúcimi návrhmi chceme dosiahnuť to, že zaručíme isté princípy, isté zásady, ktoré sa predložia a nebudú iba na papieri, ale sa uplatnia aj v praxi. Chcem zdôrazniť otvorenosť. Náš proces musí byť transparentný, otvorený a konkrétny Máme zlé skúsenosti v Grécku, čo sa týka televízie a inde v Európe iste vedia, o čom hovorím. Musíme mať niečo, s čím sa dá pracovať, niečo praktické. Potrebujeme riadnu mieru nezávislosti. A záverečný bod, poznajúci návrh 9.7. Neviem, či to je správne číslo, pretože ich je toľko, ale je to pozmeňujúci návrh, ktorý apeluje na transparentnosť pri garantovaní licencií, aby tam všetko bolo jasné. Treba zabezpečiť, aby tieto postupy boli úplne maximálne transparentné. Skupina socialistov a demokratov to považuje za absolútne neoddeliteľné od tejto tematiky zásadné pre túto tematiku a skúsení poslanci v Európskom parlamente to vnímajú tak, že táto snemovňa sa snaží robiť veci čoraz lepšie, ale ešte stále máme čo robiť. Musíme naozaj zapracovať na tejto veci a spolu dosiahneme tie maximálne najlepšie výsledky. Ďakujem. Ďakujem, Tereza Jiménez Beseril. Chcela som poďakovať všetkým spravodajcom a všetkým, ktorí sa zúčastnili na práci. Ako povedal kolega Gramatika Kis, vyvinulo sa obrovské úsilie. Máme tu správu a v mnohých aspektoch, ako je podpora európskych diel, týchto platformách a tak ďalej podporujem, ale myslím si, že niektoré hodnoty si vyžadujú veľmi prísny prístup, ako je napríklad ochrana maloletých alebo ochrana proti nenávisným vystúpeniam a myslíme si, že platformy tohto druhu zohrávajú významnú úlohu. Nikdy nebolo toľko materiálu, toľko informácií online k dispozícii a mnohé z týchto informácií a z týchto obsahov sa konzumujú, spotrebujú len online a veľmi často klienti sú maloletí a oni nerozlišujú medzi tradičnými médiami a online médiami. A takýmto spôsobom sú zraniteľní ak nemajú k dispozícii systémy, ktoré by ich ochraňovali. A na to by sme sa mali v tejto správe sústrediť. Ďakujem. Ďakujem. Kolega Žilo. Ďakujem. Chcel som sa venovať dvom otázkám v tejto smernici. Aký model chceme pre audiovizuálnu oblasť a aká smernica by sa mala aplikovať? Len by som položil otázku, čo vlastne čakajú európske občania od audiovizuálnych služieb. Ja si myslím, že očakávajú predovšetkým obsah a viacej obsah než reklamné spoty a nechcú mať 20-minútovú reklamu každých 20 minút. Samozrejme, reklama financuje veľa vecí, financuje ten obsah a zdieľa myšlienku, že treba podporiť flexibilitu eh, sponzorom a umiestňovaniu výrobkov ale princíp obmedzenia prísnych e, rozvrhov, to je to, čo nás odlišuje od amerického modelu a to je to, čo je jeden z prvých pilierov európskej oblast, e, európskeho prístupu v tejto oblasti. A v audiovizuálnych službách predovšetkým treba presadzovať európsky obsah, veľmi často je kvalitný a sme mnohí naň hrdí a tento pilier, tento európsky model sú dôležité a preto by som si žal, aby kvota európskych e, diel e, bol 40 a ja si myslím, že, ty, že by to bolo spravodlivejšie, keďže klasické televízie je to 50 takže by tam boli tie dva piliery. Prvý pilier jasné obmedzenie reklamy a druhý pilier kultúrna diverzita, tým ako som to už spomenul, a ďalší bod. A na koho by sa mali tieto pravidlá aplikovať? Podporujem spravodajcov, aby spoločné pravidlá sa mohli aplikovať na všetky druhy audiovizuálnych služieb – a mám jednu, jeden nápad, e, myšlienku, ktorú som sa nedávno dozvedel. Ide o tendencie, ktoré sme skonštatovali aj počas e, amerických volieb. A tam sme skonštatovali miesto sociálnych sietí v súčasnosti. A 44 Američanov používajú Facebook ako prvé miesto e, na získavanie informácií aj počas tejto kampane. A Facebook práve vďaka audiovizuálnym obsahom, ktoré sú na tejto platforme. A tiež sme videli, že Facebook podpísala si 140 dohod a zmluv e, s širiteľmi e, digitálnych audiovizuálnych obsahov a cieľom je rozširovať audiovizuálny obsah Facebookom. Takže to je jasný príklad toho, akým spôsobom sa využívajú sociálne médiá v audiovizuálnej oblasti. A to je aj dôvod, prečo existuje táto smernica a preto obhajuje myšlienku jasnej definície a začlenenia sociálnych sietí do tejto smernice a tiež spôsob, akým je využívaná a ako sú využívané a aký majú dopad na spotrebiteľov. Ďakujem, kolegyňa Šojdrová. Ďakujem. Ďakujem. Chcela by som zablahoželať obidvom spravodajkyniam a prajem im veľa síl pri spracovaní 1044 pozmeňujúcich návrhov, ktoré už sú tu a ešte ďalších, ktoré prídu v rámci stanovisk výborov. Čaká ich neľahká práca a myslím si, že dôležité priority, ktoré oni sami uh, už nás s nimi oboznámili, z nich sú tri základné podľa mňa okrem samozrejme ostatných, a to sú ochrana maloletých, ochrana pred nezákonným obsahom a prejavmi nenávisti. Pokladám za zásadné, že sa táto právna norma rozširuje na služby, na požiadanie a na platformy pre videá. Všetci zmienujú ju narus, narus, narastajúci význam sociálnych sietí a bez tohoto rozšírenia týchto právnych noriem nie je možné ďalej pokračovať. Takže ochrana maloletých, tam by som sa nebála kontroly. Dnes pri takých technických možnostiach, ktoré máme, je nevyhnutné žiadať tvrdo a dôsledne kontrolu pred prejavmi nenávisti a takisto na videoplatformách chrániť maloletých pred, pred obsahom služieb na vyžiadanie. Ďalším takým okruhom, kde treba požadovať rozšírenie týkajúcich sa videoplatform je európsky obsah, šírenie európskeho obsahu. Či to bude 20 ako komisia navrhuje, alebo 30 ako navrhujú spravodajkyne, možné je, aj jedno aj druhé, dôležité je, aby pri obidvoch týchto platformách sa rozšíril rozsah pôsobnosti. A tretia vec, dostupnosť pre zrakovo a sluchovo postihnutých. Tu som si dovolila doplniť predmetný návrh o povinnosť nielen pre členské štáty, poskytovateľov audiovizuálnych služieb, ale aj aby Európska komisia prispela k naplňaniu tejto povinnosti. Je to možno detail, ktorý som predložila, aby Európska komisia pomáhala členským štátom a poskytovateľom naplniť týchto, túto náročnú povinnosť. Ďakujem a prajem veľa síl. Grazie, e, kolega Morgan. Ďakujem, kolega Morgan. Pridávam sa k poďakovaniam správodajkyniam, ako aj predrečníkom a súhlasím s tým, čo bolo povedané. Každý z nás zdôraznil ten či ktorý aspekt. Mnohí hovorili o maloletých a o dohode s interskupinou o deťoch. To je dôležité, ale dva body treba zdôrazniť. Členské štáty zaručujú ochranu maloletých aby poskytovatelia služieb e, na digitálnych platformiem, aby e, prijali adekvátne opatrenia. Prečo žiadame toto? Pretože chceme aj priamu zodpovednosť členských štátov a tu si myslím, že tak, ako sa stále hovorí o nebezpečných obsahoch, o pornografii, o podpore násilia a tak ďalej, na to treba dávať pozor, sú veľmi nebezpečné tieto obsahy a tak ako sa k tomu pristupuje, tak to zdieľam. A potom sú tu ďalšie požiadavky. Predrečníci povedali, že je potrebné upresniť niektoré veci, napríklad vyzývanie k nenávisti A ja mám istý návrh k posilneniu alebo k upresneniu textu. Existuje aj judikatúra Európskeho súdneho dvora práve k nenávistným obsahom a k pobadaniu k nenávisti práve na základe textu Európskej komisie. A ja som si dovolil práve zdôrazniť túto odvolávku, pretože tam už je niečo veľmi konkrétne a to by mohlo orientovať aj všeobecný prístup a pre všetky krajiny je to veľmi dôležité. Rovnako je dôležitá požiadavka v texte komisie, že program e, komisie pre maloletých do roku 2020 tam je charta, odvolávka na chartu základných e, práv, ako aj dohovoru o základných právach OSN – pre všetky akcie súvisiace e, s maloletými v EÚ. Sú tam dva články 5 a 19 e, práv pre deti, to sú veľmi dôležité aspekty a to by nám tiež malo pomôcť, keď, pôjdeme, keď budeme robiť tú syntézu textu. A záverom, obchodné oznámenia a reklama. Musíme sa uistiť, tak ako to navrhujú aj spravodajkne v pozmeňovacom návrhu k službám určeným maloletým. Tu potrebujeme formálnu požiadavku, to musí byť v smernici E, tam musí byť spomienka toho, aby sa zabránilo nenávisným či ohováračským e, postojom k istým náboženským skupinám alebo k určitým e, demografickým skupinám. Otázka pornografia a tak ďalej. Aj tu by mala byť určitá indikácia. pocítil som isté znepokojenie, aby sme neprekračovali smernicu, pokiaľ ide o tie reklámne veci v oblasti obchodu online. Ale otázka, ktorú si kladiem, že niekto spomínal, že by sa začlenilo stanovisko aj iného výboru a že by sme mali uvažovať o predbežných konzultáciách ale my nechceme nejakým spôsobom sa odkloniť od hlavného smeru, ale je tu takýto návrh a treba na to myslieť. Ďakujem. Dala by som slovo ešte komisii, ešte kolega Zdrojevský. Krasnodębski, przepraszam. Pani przewodnicząca mnie pomýliła Vážená pani predsedajúca, domnievam sa, že ste ma e, zamenili s mojim e, váženým kolegom Zdrojevským. Teraz by som rád zdôraznil e, len jedinú otázku, ktorá ešte doteraz nebola spomenutá. Mnohí tu hovorili o mnohých dôležitých otázkach, ale mám i jednu poznámku. Chcel by som sa spýtať, prečo dve spravodajkynie e, obe predložili niektoré pozmeňujúce návrhy. V niektorých pozmeňujúcich návrhoch totiž sa snažíte oslabiť ERGAV a posilniť úlohu e, kontaktnej skupiny, kontaktného výboru. Tento postoj je podľa mňa trošku kontroverzný kolega Venta hovoril o pozmenujúcom návrhu 86. E, vedel by som, rád by som teda vedel, prečo chcete túto zmenu úlohy či vplyvu. Prečo chcete e, oslabiť ergu a posilniť e, úlohu kontaktného výboru? Aké máte na to argumenty? Samozrejme, spravodajcovia bude od, budú potom odpovedať. To boli naozaj veľmi zaujímavé názory, aj zaujímavá výmena názorov. Všetci sa vyjadrili, eh, aj k pozmeňovacím návrhom dosiahol sa potrebný pokrok a podľa mňa je veľmi dôležitý po, postup v otázke reklamy a broadcasters. Keď hovoríme o celom systéme, musí existovať rovnováha ale treba uchovať rovnováhu medzi požiadavkami užívateľov, klientov, ale aj ochranou európskych diel a začlenením reklamy. Nezabudajme, že v rámci obsahov online existujú aj nové subjekty, Nezabúdajme, že v reklame sú aj rôzne požiadavky, vyrovnania nástrojov a tak ďalej. Tiež tu bol dôležitý návrh k tej skale 2023 a myslím, že by sme mohli vyšpecifikovať, o ktoré 3 hodiny by išlo, aký by to bol limit počas dňa. Aj to je veľký pokrok. Ďalšia otázka sa týka toho, čo povedala kolegyňa Tripel. A tu ešte treba dosiahnuť pokrok. Aj otázku položila spravodajkyňa. A síce vydavateľská zodpovednosť platformiem so zdieľanými videami či ide len o pasívnu úlohu a či je možné nejakým spôsobom vyberať obsahy. A kolega Morgan predložil pozmeňovací návrh v tomto zmysle. Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá, citlivá otázka. Je to tiež otázka zodpovednosti, pretože tu nejde len o pasívnu úlohu, ale ide aj o selekciu obsahov A tu by som ale chcela väčšie objasnenia. Tretí bod. Maloletý. Predložila som s mnohými kolegami viaceré pozmeňovacie návrhy. Aj ja som pracovala v interskupine pre maloletých. Už teraz existuje v smernici dôležité ustanovenie, Otázka je, čo sledujú maloletí e, v týchto médiách, ale nesmieme zabúdať, že všetci e, smernicu interpretovali ako prísnejš, v tých prísnejším spôsobom. A čo je veľmi dôležité, aby sa uvažovalo nielen o spôsobe, ako budú chránení títo maloletí, ale aby to boli práve špecificky národné orgány, ktoré budú špecifikovať, aké budú kódexy, aké budú pravidlá, ktoré sa budú rešpektovať a aby sa eventuálne aplikovali aj sankcie, ak to bude potrebné. A k orgánu ERGA tam sa dosiahol dôležitý pokrok vpred treba objasniť, že ERGA aj kontrolné orgány sú konzultačnými orgánmi komisie. ERGA nie je konzultačným orgánom tých kontrolných orgánov. Tam to treba možno ešte trochu upresniť. A kontrolné orgány musia skutočne právne, nielen funkčne, nezávisle ja chápem, že v rôznych krajinách fungujú rôzne systémy, to nespochybňujeme, ale všeobecný princíp musí byť jasný. Ak sú to kompetencie národných štátov a vlád v poriadku, ale ja si myslím, že to je tiež bod, kde sa dosiahol pokrok a to je dôležité. A myslím, že táto výmena názorov bola veľmi zaujímavá a dôležitá aj preto, aby sme videli, akým smerom sa eventuálne tento text môže posunúť. Ďakujem a teraz dám slovo predstaviteľovi komisie. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi zaujímavá rozprava určite. Pokúsim sa byť stručná, ale povedali ste veľa vecí. V platformy na vzdielanie videí tu bolo veľa nepochopených vecí a treba vyjasniť, keď hovoríme o takejto platforme zdieľania videí a hovoríte, že vyberajú obsah predtým, než ho umiestnia, tak to nie je platforma zdieľania videí. Hovoríme o niečom inom. Hovoríme o službe, ktorá má e, zodpovednosť. To môže byť kanál na YouTube, E, nejaká služba samotného YouTube, YouTube Kids a tak ďalej, robia kontrolu a sú to tie isté pravidlá, aké potom platia aj pre video on demand. Ale keď hovoríme o zdieľaní videí, v našom návrhu a takýchto platformách hovoríme o platformách, ktoré nemajú kontrolu nad e, obsahom. A to je obsah, ktorý vytvorili užívateľi. A to sú videá. To môžu byť narodeniny môjho syna. A chceme vyžadovať od takéto platformy zdieľania videí, aby preverovali vopred 400 hodín za minútu. Každý deň je to nemožné. To by bol zákon, ktorý by sa jednoducho technicky nedal aplikovať. Tie platformy by to nemohli preverovať a regulátor by nemohol to aplikovať. Už dnes majú e, regulátory problém pri video on demand. A teší ma, keď počujem, že sa zachová príslušný odstaveť, ale keď pokračujeme v čítaní e, predpisov, ktoré hovoria, že tieto platformy budú musieť klasifikovať obsah, e, popisovať, či e, ten obsah toho videa s mojim synom obsahuje násilie, či nie. Takže vlastne by mali robiť prískrining tie platformy. Komisia ch chce e, tú kompatibilitu s e-commerce nie preto, že to je e, Biblia Korán alebo niečo podobné, jednoducho to dáva zmysel inak by sa to nedalo aplikovať. To isté sa týka akýchkoľvek pravidiel reklamy. Sú tu samozrejme reklamy, ktoré YouTube môže kontrolovať, ale sú tu také, ktoré sa to nedá, napríklad keď ide o product placement alebo sponzorstvo. Len pre e, tých e, vysielajúcich je tu možnosť e, výnimok, keď ten vysielajúci neprodukuje ten program. Ale teraz by ste vlastne uvalili na niekoho, kto nemá vôbec kontrolu nad produktom, pravidlá, ktoré vlastne neuplatňujete ani u vysielajúcich. Buďme teda opatrní. Komisia súhlasí určite s cieľmi. Chceme chrániť deti, našich spotrebiteľov, ale technické aspekty sú dôležité, pretože pravidlá sa musia aplikovať. Dobre je počuť, že keď chceme nezávislosť regulátorov, Počujem tu opätovne o význame pravidiel, význame regulátorov, ktorí sú právne oddelení od vlády. To sa dobre počúva. To isté sa týka, že samozrejme to musí byť plne oddelené od ďalších skupín a nepodradené e, politickej kontrole. Pokiaľ ide o reklamu, je pravda, že mandát komisie, keď sme sa uh, snažili o refit, bolo sa pozerať, či je tu priestor na flexibilitu. Ak sa tu nenachádza flexibilita, tak výsledok tohto uh, by bolo viac regulovania. Treba mať na pamäti, že toto je smernica o minimálnej harmonizácii. Ak sa pozrieme, že sa to eh, týka, že vysielajú si normálne by sa mali regulovať, pretože ak majú veľa e, e, reklamy, tak išli by ľudia inám, kde je menej reklamy. Ale ak je tu členská krajina, ktorá si myslí, že v danej členskej krajine trh e, ne, nekoná tomto spôsobom, môžu tu byť striktnejšie pravidlá, ale ak neodovolíme minimum, tak nebude to možné na trhoch, kde vývoj išiel týmto smerom a hlavný e, smer e, financovania obsahuje e, reklama samozrejme. Pokiaľ ide o podporu európskych diel, treba len vyjasniť, že ten článok týkajúci sa tých pák, tak je to o tom, ako dnes pokračuje zákon. Tu ide o to, že takýto, takýto, takýto zákon o plných mociach, tak ako to bolo prijaté v národných situáciách, či už išlo o vzťah k fondu, tak sa to vyjadrilo, že to nie je predmetom. Toto len vyjasňujeme. Nie je to však povinné. Je to možnosť pre členské krajiny. To by mohol byť ďalší zdroj príjmov na financovanie e, obsahov. A posledná vec, ktorú okomentujem, hoci by som rada pohovorila aj viac – sa týka postupu k derogáciám. Vidím tu totiž e, nápady, podnety, kde sa žiada, že by tu bolo len jedno porušenie, ale treba si uvedomiť, že ak v smernici budeme žiadať, aby tu boli opakované porušenia, toto je výnimka zo základného práva. Ak Je to veľmi e, citlivá vec, preto v návrhu žiadame, aby tu boli porušenia, ale my chceme pridať postup e, pri e, extrémnych situáciách núdzových postupov. To bude oveľa rýchlejšie. Tu ukončím svoje úvahy. Vystúpenie bez mikrofónu. Áno. Toto nie je premrhaná príležitosť na to, aj aby sme poukázali na zodpovednosť napríklad platformy by nemali byť neutrálnymi zberateľmi obsahu, a preto by sme túto príležitosť mali lepšie využiť a lepšie konfigurovať aj tento text. A poprosím teda spravodajkyne, aby sa vyjadrili, kto chce ako prvá. Sabin. Äh, Chcem sa poďakovať kolegom za dnešnú výmenu názorov. Jasne sme si vyjasnili, ako sa posúvajú tie pozície za posledné týždne. Myslím si, na tom či onom mieste by sme mali ukázať, čo vlastne e, sa už e, povedalo v minulých zasadnutiach. Myslím si, že v jednej oblasti, pokiaľ ide o oslabenie ergy a posilnenie toho obsahového výboru, aby som odpovedala na slova pána Krasnodevského, sme už minule naznačili, že nám nešlo, nešlo oslabenie ergy v terejšej pozícii, ale že jednoducho chceme práve ten, tú rovnováhu medzi odbornými, technickými výmenami a úlohou, ktorú má ERGA ako technická organizácia. ako výbor a politickom hodnotení tej situácie v jednotlivých členských krajinách. Preto sme celkom jasne povedali, že kontaktný výbor EGA e svojimi správami by mali byť pred e, komisiou. Obe, oba aspekty sú dôležité. Tak treba chápať e, tú pozmeňujúci návrh 82, kde členovia Európskeho parlamentu sa zúčastňujú, aby tu bola rozsiahle hodnotenie na všetkých úrovniach. Nie len národné štáty zúčastňovali, ale samozrejme musia byť stanoviska RG. Už minule sme hovorili, že sa nám tu stala chyba, že ten, nie je to kontaktný výbor, ktorý potvrdí ergu, ale jeden berie na, na, navzájom e, na vedomie informácie druhého a naopak. To sú chyby, ktoré sme pozmeňujúcimi návrhmi chceli vyrovnať. Otázka ale smerovala k pozmenujúcemu návrhu 85, ak sa nemýlim, kde sme povedali, že členské krajiny nemajú obsahový dopad na redakčné úpravy, výber redakčný či formáty. Myslím si, že je to správne. Nezávislý dozorný orgán nemá eh, E, na úlohe e, robiť redakciu, ale má sa pozerať že to, na to, či to zodpoveda smerniciam. Ale nie je predbežný výber redakčných obsahov. Ide tu o e, novinárskú slobodu i v prejave názorov a práve tento doplnok, plnenie zákonných záväzkov, ich dozor, to je vlastne hlavnou úlohou mediálneho dozoru, ale nie predošlý redakčný kontrolný postup. To som chcela zdôrazniť v kontexte vývoja, ktorý vnímame v Európe. To je tu dôležité. Potom ex ante, ex post pri e, platformách videozdielania. Nejde tu o preverovanie vopred. Nemusíte sa pozerať na to ex ante, ale musí mať ex post možnosť pozrieť sa, ktorý obsah ohrozuje mládež a či sa môžu použiť len niektoré postupy. Príslušné ochranné mechanizmy potom e, sú dôležité. Takéto veci treba jednoducho zohľadniť pri e, dodržiavaní kodexov, aby sa mohli chládiť chrániť e, mladiství a deti. Nie ex ante, vždy ex post. E, nemalo by sa to pozerať vopred, či, sa tomu, či ono môže vysielať, ale keď sú problémy, tak je tu mediálny dozor na to, aby e, zasahoval. Inak sa veľmi teším na rozpravy ktoré nastanú i na spoluprácu so spravodajcami. A som presvedčená, že tu nájdeme zmierlivé spoločné riešenie. Ja, vielen herzlichen Dank, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank äh, an die... A ja chcem poďakovať tieňovým spravodajcom aj všetkým ostatným, ktorí prišli a prispeli do diskusie, bola výborná. Škoda, že museli niektorí tieňoví spravodajcovia odísť. Hádam sa to vyjasní, že nikto nechce kontrolu ex ante, nikto nechce cenzúru. Všetci ľudia, čo ma poznajú, vedia, že som alergická na akúkoľvek cenzúru Takže treba zabezpečiť, aby boli také pravidlá, ktoré to znemožnia. Ak nenavistné prejavy na internete alebo podobné informácie, ktoré majú ničivý potenciál na platformách, ak sa takýto objaví, potom treba zareagovať. Helga, ty si povedala dôležitú vec, Kedy sa o tom dozvieme? To závisí od algoritmov. Algoritmov, ktoré reagujú na vyhľadávanie a potom obsah, ktorý je zverejnený alebo ktorý je reklamou, je známy, sa stane známym. zatiaľ nie je možné žiadať, aby reagovali ľudia na obsah alebo tí, čo budú regulovať, mm, pretože sa ešte len dopracovávame k náležitému zneniu, ale vieme aspoň, čo chceme dosiahnuť. To platí aj pre platformy na zdieľanie videí, a iné formáty, ktoré si treba preskúmať, takisto právne úpravy, ktoré sú zavedené. Toto všetko treba oddeliť od programu. Musíme oddeliť a pre, vyjasniť pre ľudí, či pozerajú reklamu alebo či pozerajú obsah. Musí to byť jasné. Nie je to niečo nedosiahnutelné a podobné veci platia pri nenavistných prejavoch a ochrane mládeže. Práve preto komisia chcela platformy na zdieľanie eh, videí v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb. A čo sa týka zodpovednosti za škodu, tam by sme tiež mohli dosiahnuť dosť veľa. Musíme si to prediskutovať Zatiaľ to asi nie je dobrý nápad. To isté platí pre hry. Nemyslím si, že chceme audiovizuálne, mediálne služby natiahnuť na každé kopito, aby to bolo zodpovedné za všetko. To by nemal byť účel tejto agendy, tejto tematiky. Helga, a čo sa týka nezávislosti, to sme opakovane potvrdzovali, že to je pre nás dôležité. Vážime si tvoju prácu, Helga. A v rámci audio vizuálnych mediálnych služieb, to treba povedať, chceme dobrý základ, máme už nejakú legislatívu, ktorá funguje, Možno sme teraz zašli priďaleko v niektorých veciach, možno sme urobili nejaké chyby, ale myslím, že sme predložili také pozmeňujúce návrhy, ktoré napravia tieto veci, ktoré zašli priďaleko. A teraz k reklame. Chcem sa pozrieť na to, čo je možné, aby sme tu urobili. Ako vieme, nie je viac regulovaná televízia ako analogová televízia. Môžete ju mať akúkoľvek chcete farebnú, samé prerušenia programu. A keď máte súkromný televízny kanál, kde sa investujú peniaze do programu, do vytvorenia programu, takisto chcú vygenerovať príjem a to sa dá cez reklamu. Takže Poskytovateľ obsahu, ktorý má veľmi striktné regulácie, súperí so súkromnými televíziami, ktoré nemajú takéto regulácie právne úpravy, nemusia počúvať alebo správať sa podľa nich. Buď nebudeme mať právnu úpravu pre túto vec, alebo teda nech je to rovnaké pre všetkých. Keby sme chceli zaviesť flexibilitu k tomuto nariadeniu alebo k týmto právnym úpravám, potom, podľa mňa, e, by to mohla byť cesta vpred, cesta ako napredovať. Mm, nemať ani jednu reklamu nikdy v priebehu filmu, aj tak takéto niečo nie je až také škodlivé, ako zrazu, keď človek má zaradený 10-minútový blok reklam. Potom tieto reklamné spoty zaberú 20 minút a potom 30 minút. Ja myslím, že tu máme alternatívy, ale nesmieme e, sa odkloniť od sľubu, ktorý sme urobili v minulosti, tým, že hovoríme, že chceme viac flexibility. Pokúšme sa, pokúsme sa nastoliť rovnaké podmienky pre všetkých. Nepovedali sme to len raz Raz hovorili sme to v minulom legislatívnom období, hovorili sme to počas tohto volebného obdobia v parlamente a teraz v tomto bode by sme mohli konečne dospieť k vyváženému riešeniu. Všetky reklamy nemôžu bežať v najdôležitejšom večernom čase, tzv. prime time. Možno, že poskytovateľia obsahu sa rozhodnú sami, ako chcú prideľovať reklamné spoty. My nevieme, čo presne chcú, aké majú koncepcie. Treba umožniť, aby človek mohol reklamu preskočiť. Ale to už teraz existuje takáto možnosť a väčšina z nás to robí. Teším sa na naše nasledujúce diskusie a dúfam, že dospejeme k dobrým výsledkom v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb, ktoré si zaslúžia dobrú smernicu. Ďakujem spravodajkyniam, oceňujem aj veľmi atmosféru, za ktorej prebehla táto výmena názorov. Myslím, že zorganizovať dnešné stretnutie bolo veľmi užitočné. Dostali sme veľa odpovedí. Aj komisia bude zblízka sledovať a sledovala túto významnú diskusiu. A budúce stretnutie bude 20. 8. novembra o 15. Ďakujem všetkým, aj tlmočníkom sekretariátu a dovidenia.